je, je to správa o pokroku Turecka za rok 2013. Chcela by som v prvom rade poprosiť pána ministra Kukulosa, aby sa chopil slova. Ďakujem pekne. Vážené poslankyne a poslanci, v mene predsedníctva by som chcel poďakovať parlamentu pani Omen Reuten obzvlášť za jej prácu. Eh, je tu celý rad eh, bodov riešených v tejto správe a eh, toto je veľmi špecifický čas vzťahov EU-Turecko. Rada potvrdzuje opätovne význam, ktorý prikladá vzťahom medzi EU a Tureckom. A Turecko je pre EÚ kandidátskou krajinou a dôležitým partnerom s veľmi dynamickým hospodárstvom. Takže e, takéto konania a dôveryhodné rokovania o vstupe vychádzajúce z bežných e, kondicionálit poskytnú tomuto vzťahu s Tureckom príležitosť e, dostať sa do e, plnej rýchlosti. Takže Chceme privítať e, regionálnu politiku a koordináciu e, regionálnych e, médií. To je kapitola, ktorá bola otvorená minulý rok. Je to určitý katalizátor v Turecku, pokiaľ ide o právny štát, základné práva a slobody. Rada naďalej pomáha Turecku s reformami a Ehm, zabezpečuje, aby tu boli tie zabezpeky rovnováhy, aby sme mali právny štát, spravodlivosť, dodržanie ľudských práv, rovnosť zachovanú. A teda možno by tu mali byť aj práva národnostných menšín. Implementovaním týchto reforiem na základe európskych kritérií ehm, sa dostávame ku kľúčovej téme. Teda toto je kľúčová téma, Rada e, pozitívne e, berie na vedomie e, vznikajúcu aktívnu občianskú spoločnosť v Turecku, ktorú treba podporiť. A je to veľmi dôležitý faktor v tomto prípade. Takisto vítame iné dôležité pozitívne trendy, medzi nimi napríklad vytvorenie a sprevádzkovanie orgánov ako je ombudsman, Národný orgán pre ľudské práva a opatrenia boli prijaté aj v oblasti práv žien a rovnosti medzi mužmi a ženami. Avšak treba vynaložiť väčšie úsilie, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv a slobod v Turecku, tak čo sa týka legislatívy aj z pohľadu praxe. A tu by som rád spomenul slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania sa, náboženskú slobodu a takisto slobodu využívať svoje, svoj majetok. Neprimerané použitie násilia zo strany policajných orgánov proti demonstrantom treba riadne preskomať, treba to dostať pod kontrolu. Nemá sa obmedzovať sloboda tlače a mnohí novinári boli predmetom stíhania spoločne s, so spisovateľmi, zástupcami akademickej obce a tými, ktorí sú aktivistami za ľudské práva, čiže dochádza aj k neprimeranému zakazovaniu niektorých web stránok, čiže Ehm, možno pokrývkava trošku aj implementácia zákonov na boj proti organizovanému zločinu a to všetko je zdrojom obav. Chcel by som vyzdvihnúť, že témy, ktoré sú znepokojujúce pre EÚ, boli pánovi Erdoganovi nadnesené na jeho stretnutí s predsedom Van Rompojom a Barozom, keď 20. januára navštívil Brusel. Barozo a Van Rompuy e, spomínali nedávne udalosti v Turecku a vyslali jasný signál, koherentný signál premiérovi Erdoganovi ohľadne toho, čo EÚ znepokojuje, e, pokiaľ ide o princíp delby moci a nestrannosti e, súdnictva a potreby funkčnej justičnej policie. Takže na tomto stretnutí sme vyzdvihli, že turecká ako kandidátska krajina e, sa prihlásila k politickým kritériám vstupu a e, nemá sa teraz nejako e, vrátiť o krok späť a musí zabezpečiť, aby justičné orgány dokázali fungovať nestranne, bez toho, že by niekoho preferovali a aby fungovali transparentne a nestranne. Očakávame od Turecka, že vynaloží úsilie, aby zabezpečilo plné dodržiavanie kodanských kritérií. Dodržanie týchto kritérií, okrem skutočnosti, že to je podmienka sine qua non pre e, tento postup, to všetko bude na prospech Turecka a uspokojí to očakávania občanov. Ja by som ešte v krátkosti chcel spomenúť, eh, čo sa deje eh, vo vzťahu eh, k iným sektorom. Mm, mali sme minulý rok podpísanú readmisnú dohodu a očakávame jej plnú implementáciu zo strany všetkých členských štátov voči Turecku. Potom je tam pokrok v Eh, oblasti vízového režimu, ktorý závisí od eh, vývoja v Turecku a závisí od riadnej a presnej implementácie predpokladov, ktoré sú súčasťou cestovnej mapy, ktorú schválila Rada. Vzhľadom na to, že Turecko je jednou z kľúčových tranzitných krajín pre nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Európy, do Európskej únie, tak riadna implementácia bilaterálnych dohôd o readmisii a všetky relevantné klauzuly sú ešte stále v tomto kontexte prioritou, čiže prijatie zákona o cudzincoch a mm, zákona o medzinárodnej ochrane je obrovským krokom vpred v oblasti imigrácie a azylu. Vážené poslankyne a poslanci, vychádzajúc z rokovacieho rámca a z predchádzajúcich eh, záverov Európskej rady, musí Turecko jednoznačne sa prihlásiť k eh, dodržiavaniu eh, svojich dobrých susedských vzťahov s krajinami teda v susedstve, tak ako to bolo podpísané v rámci záväzku OSN. My očakávame od Turecka to, že sa zdrží akéhokoľvek ohrozovania akéhokoľvek susedného štátu a že nebude zdrojom napätia alebo konania, ktoré by mohlo poškodiť dobre susedské vzťahy. E, musíme rešpektovať zvrchované práva členských štátov a to sa týka aj bilaterálnych dohod a využívania energetických zdrojov a iných zdrojov. Mali by sme zahrnúť aj zmluvu o medzinárodnom námornom práve. E, Rada vyzvihla, že je potrebné opätovne potvrdiť zvrchovanosť e, štátov aj na mori a hlboko ľutujeme tú skutočnosť, že Turecko napriek podpisu neimplementuje doplnkový protokol dodatkový protokol k vstupe o pristúpení. Teda nie je to uplatňované rovnako voči všetkým členským štátom, e, pretože to by určite e, pomohlo v tom rokovacom procese. E, pozitívnejšie je to, že sa obnovili rozhovory o životaschopnom mierovom riešení cyperského konfliktu v kontexte OSN, berúc do úvahy e, rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a princíp, na ktorom stavia EÚ. Chceli by sme teda toto podporiť a Turecko očakávame, že aktívne podporí tieto rokovania a že sa vyjadrí e, záväzne k celkovému usporiadaniu, čo je najdôležitejšie e, najdôležitejší dokument. Ďakujem, pán minister. Slovo má pán komisár, nech sa páči. Pani predsednička, vážení poslanci, vážený e, zástupca e, greckého predsedníctva. Chcel by som sa najskôr poďakovať pani Omen Ruiten za jej vysokokvalitnú správu a taktiež e, za to, že prispieva k prehlbovaniu vzťahov medzi Tureckom ako spravodajkyňa a pôsobí v tejto funkcii už 7 rokov. Bolo mi potešením spolupracovať s vami. Pani Omen Ruiten, vzťahy EU-Turecko sú založené na viacerých strategických základoch. Prístupový proces je rozhodne kľúčovým z nich, ale aj je iné nadobudajú čoraz väčší význam, najmä náš dialog o spolupráci v oblasti zahraničnej politiky, taktiež naše obchodné vzťahy, naša spolupráca v oblasti mobility a presťahovalectva, ako aj náš dialog o energetických témach. Tieto témy, ale aj ďalšie témy robia z Turecka veľmi mimoriadnú krajinu eh, vo vzťahu k EQ. Za posledný rok sme zaznamenali pozitívny vývoj, ale aj isté obavy a to odôvodnené. Na pozitívnej stránke môžem povedať, že sme zaznamenali eh, pozitívny vývoj v oblasti eh, kapitoly originálnej politiky. Je to prvá kapitola, ktorá sa otvorila po viac ako troch rokoch. Podpísali sme readmisnú dohodu a taktiež sme spustili proces dialógu o výzve liberalizácie. Taktiež sme začali hodnotiť celú úniu, aby sme vyhodnotili jej silné a slabé stránky, aby sme dokázali viac využívať aj naše dlhodobé obchodné vzťahy s Tureckom. Chápem, že správa, ktorú vypracovala Svetová banka, bude prezentovaná vo výbore INTA 20. marca. Európska únia a Turecko budú sa naďalej venovať dialogu o interných otázkach, ale aj o otázkach vnútornej politiky a zahraničnej politiky, ale nebudeme e, zabúdať ani na témy, ktoré sa týkajú usúdlení v severnej časti Cypru. Žiaľ, ako som už povedal, sú tu aj dôvody na veľmi závažné obavy. Tie sa týkajú predovšetkým reakcie vlády k nedávnym obvineniam z korupcie, najmä schválenie legislatívy, ktorá má vplyv na fungovanie súdnictva a slobodu prejavu v krajine. Ja som vyjadril svoje obavy verejne, ale taktiež priamo z oči voči tureckým partnerom, okrem iného voči ministrovi zahraničných vecí a taktiež ministrovi pre európske otázky. Budeme informovať veľmi podrobne o vývoji tejto oblasti aj v našej ďalšej pokrokovej správe, ktorú chystáme v oktobri. E, mám v pláne ďalej pokračovať a dokonca prehlbiť e, môj veľmi odhodlaný, ale trpezlivý prístup k Turecku v oblasti princípov štátu a základných slobod. Ale okrem toho musíme zmeniť spôsob našej spolupráce tak aby rozvoj v jednotlivých politických oblastiach eh, naozaj sa uberal správnym smerom. Musíme napríklad eh, užšie spolupracovať eh, ešte predtým, ako sa navrhne konkrétna legislatíva. Komisia osloví našich tureckých partnerov na základe týchto princípov v najbližších týždňoch, aby zabezpečila, že naozaj budeme rovnako chápať princípy našej spolupráce. Toto je jediný spôsob, akým Európska únia môže ostať ehm, naozaj grantom reforiem v Turecku a taktiež ako môže podporiť reformy proces tejto krajiny, pričom voláme neustále po väčšej miere slobody a demokracie. Spolu s Tureckom a zároveň budeme vyzývať radu, aby konečne vypracovala cestovnú mapu alebo porovnávacie kritéria pre kapitolu 23, čo sa týka prístupových rokovaní. Toto samotné požaduje aj Turecko. A teda ponúknime im to, začneme viesť konštruktívny dialog, aby sme ponúkli konkrétne výsledky v týchto kľúčových témach. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz v mene PP e pani Omen Ruiten. Ďakujem, pani predsednička. som veľmi vďačná za komplimenty, ktoré som e, zatiaľ obdržala. A nie je to však iba moja práca, táto správa, ja som na nej pracovala spoločne s kolegami. Snažila som sa predovšetkým o to, aby naša pokroková správa bola svedectvom e, síce kritického, ale otvoreného prístupu, tak aby bolo jasné, že vedieme otvorený dialog. Som veľmi rada, že sa, mi, e, že sa nám spoločne podarilo uspieť v tejto našej ostatnej správe. Isté, že je dôležité, aby sme mali dobré vzťahy s Tureckom. Jednoducho preto, že Turecko je pre nás strategickým partnerom v regióne, ktorý je e, taký nestabilný. Ako ste viete, v roku 2005 e, Turecko sa zaviazalo uskutočňovať reformy. A to nie pre nás, ale kvôli svojim vlastným občanom. K reformám už došlo za posledné roky, ale teraz e, som znepokojená, rovnako ako pán komisár a pán minister, pretože sa začali dediť veci e, počnúť s udalosťami v parku Gezi. Teraz došlo k smrti 15-ročného dieťaťa, ktorý bol zasiahnutý granátom slozného plynu. A pri tejto príležitosti by som chcela vysloviť úprimnú sústrasť jeho rodine, ale to sa netýkalo len udalostí v parku Gezi, ale aj nedávne udalosti sú veľmi znepokojujúce a je taktiež udalosti 17. decembra. V našej správe e, kritizujeme e, tento posledný vývoj v Turecku, pretože tu vychádzame e, zo záväzkov Turecka, ktoré si same stanovilo a ktoré nám prednieslo, e, tak aby v krajine panovali princípy právneho štátu a súčasťou toho je nezávislé nestranné súdnictvo. Nemôžeme pripustiť, aby nebola oddelená moc v krajine. Ochrana základných slobôd, e, ale taktiež nezávislé súdnictvo, ochrana slobody prejavu. O to tu teraz ide momentálne. Pretože pokiaľ ide o ochranu týchto dôležitých princípov, a až do decembra sme predpokladali, že reformy, ktoré boli konané, aby e, zaručili túto nezávislosť nestrannosť súdnictva, e, naozaj sa uskutočnili. Teraz sme však naplnení obavami. Naozaj e, musíme viesť konstruktívny dialog s Tureckom o týchto témach. Nielen e, o kapitolách, e, ktoré už boli tvorené nie o okruhu, ktoré boli vykonané aj kvôli budúcnosti. My ako Európska únia stelesňujeme hodnoty, ktoré sú dôležité aj pre občanov Turecka. Ďakujeme pekne. Teraz v mene SAD kolega Obiols. Ďakujem pekne. Chcel by som najskôr ako tenivý spravodajca skonštatovať, že som E, spokojní s priebehom prác na tejto správe a tiež s konečným výsledkom. Myslím, že správa je to vyvážená a taktiež pozitívna. Sú v nej e, tvrdenia, ktoré sa týkajú ďalšieho smerovania Turecka a taktiež vývoja vzťahov EÚ a Turecka. Ale ste, že nemôžem vysloviť rovnaké uspokojenie s aktuálnym dianím v Turecku. Rok, ktorý popisujeme v tejto správe, sa nedá eh, vyhodnotiť eh, iba pozitívne. Napríklad udalosti v parku Gezi vedli k tomu, že boli potlačené a prejavy občianskej spoločnosti taktiež eh, došlo k smrti 15-ročného dospievajúceho dieťaťa, ktoré umrelo po deviatich mesiacoch Koroby a to potvrdzuje naše želanie, aby už nedokázala k takýmto udalostiam v tejto krajine. Vieme, že e, vláda je v ťažkej pozícii, viacero ministrov e, bolo stiahnutých z funkcie v dôsledku rôznych škandálov, taktiež pretrvávajú problémy, čo sa týka činnosti médií. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že je dosť veľká neistota spojená s budúcnosťou krajiny, ktorá krát, z krátkeho dobeho hľadiska bude veľmi dôležitá. To, čo sa bude diať v najbližších mesiacoch v súvislosti s komunálnymi a prezidentskými voľbami, predurčí budúcnosť krajiny. Ja to však nedokážem eh, zatiaľ eh, nejako odhadnúť. Mm, preto si myslím, že je dôležité skôr eh, byť opatrný, potvrdiť naše dohody a vyzvať Turecko, aby sa tiež snažilo a podporovať dobré vzťahy, ale zároveň vychádzať v našej kritike z faktov a nie z rôznych stanovisk. Chcela by som vás všetkých požiadať, aby ste dodržiavali rečnícky čas, prosím. Teraz dávam slovo kolegovi Lambsdorfovi, ktorý vystúpi v mene skupiny ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Turecko je našim dôležitým susedom, je to veľká hrdá krajina, mnoho rukou žije tu u nás v EÚ v diskusiách o prístupe pre nás liberálov e, e, nikdy nebola otázka prístupu príliš relevantná. My sme to poňali celé politicky, za to som e, naozaj srdečne vďačný kolegyne Omen Ruiten. Chcem sa aj poďakovať za dobrú spoluprácu. A pre nás sú kľúčové slobody. A práve slobody sú v Turecku ohrozené, e, sloboda tlače. V Turecku je uväznených viac novinárov ako v Číne alebo v Iráne. Ďalej na internete hrozí predseda vlády, že bude blokovať Facebook alebo Twitter alebo YouTube. Možno to považujete za úplne bláznost, ale už YouTube bol v minulosti zablokovaný. E, neustále sa stanovujú rôzne nové náboženské predpisy, ktoré stiažujú súkromný život ľuďom, tak aby si ho organizovali tak, ako chcú. To nie je v poriadku. Ďalej nezávislosť súdnictva, sloboda súdcov v príjmaní rozhodnutí, aby naozaj um, označili za právo to, čo naozaj je právom. Um, bolo prijatých uh, sto niekoľko sto rôznych um, niekoľkom nestranných rozhodnutí, až potom sa priznalo, že naozaj systém súdnictva je skorumpovaný. Toto všetko dokazuje, že všetko nie je v poriadku a predsa musíme s Tureckom spolupracovať, pretože Turecko je naozaj našim veľmi významným susedným partnerom. Musíme spolupracovať v rôznych politických oblastiach, v zahraničnej politike. Je naozaj obdivuhodné, čo robí Turecko pre e, utečencov zo Sýrie, ale prístupový proces, ktorý sme začali v roku 2005 a ktorý sa nikam nehýbe, vzťahy medzi EÚ a Tureckom sa e, skôr zhoršili, ako zlepšili. Tento prístupový proces je potrebné zastaviť, mali by sme rokovania zastaviť, e, respektíve pozastaviť, až kým sa Turecko nespamätá a nezabezpečí slobody svojich občanom a taktiež nezávislosť súdnictva v krajine. Ďakujeme pekne. Teraz e, Earl of Dartmouth vám chce položiť otázku. Ste ochotní ju prijať? Nech sa páči. Ďakujem za ochotu prijať moju otázku. Pán Lambsdorff, Spomenuli ste slovo slobody vo svojom prejave. Ak by Turecko získalo slobodu pohybu, ako by ste odhadli počet e, občanov Turecka, ktorí by emigrovali z Turecka e, do Severnej Európy, najmä do Nemecka a do Veľkej Británie? Aby som vám trošku pomohol e, s vašou odpoveďou, odhaduje sa, že obyvateľstvo Turecka v roku 2025 eh, bude 95 miliónov eh, ľudí. Ďakujem pekne, pán kolega. Mám pre vás zlú správu. Moju kryštálovú gulu som si tu dnes eh, nepriniesol. Zabudol som si ju. Nemôžem vám povedať presne, koľko obyvateľov Turecka v roku 2025 využije možno a pristahuje sa do Severnej Európy. To naozaj neviem, ale čo teraz môžeme urobiť celkom prakticky je stanoviť také podmienky pre vzdelaných, pre akademikov, e, pre študentov, e, tak aby to bolo pre nich výhodné. Sú to ľudia, ktorí musia e, stáť v dlhých radoch pred konzulárnymi oddeleniami Mm, toto by sme mali zjednodušiť. E, celkový e, prístupový proces by sme mali pozastaviť, ale situáciu týchto konkrétnych ľudí by sme nemali nejako stiažovať ani ich prístup do EÚ. Pani Keller, ďakujem. E, nedávne udalosti a korupčné škandály opäť raz pošiarkujú, aké dôležité je mať dôveryhodný prístupový proces, pretože aká členská krajina, tak ako vidíme, nejednoznačne neodmietne jednoznačne prístup Turecka, tak to nie je vhodné, um, keby sme neboli začali um, rokovania bez tém, ako sú napríklad jednotný trh, ľudské práva a tak ďalej. Teraz by sme neboli v tejto situácii, že nemôžeme to poukazovať. Nemôžeme teraz hroziť tým, že zastavíme eh, prístupový proces, ktorý vlastne ani neprebieha, pretože je zastavený sám sebou namiesto diskusie o ľudských právach e, e, začíname vyvážať naše vlastné problémy s ľudskými právami, tak ako vidíme teraz v prípade readmisnej dohody. Všetci veľmi dobre vieme, že práva pristahovalcov sa nebudú v Turecku e, dodržiavať a preto by sme nemali mať dohodu o readmisii, aj keď súhlasíme, že otázka výzvoj liberalizácie je veľmi dôležitým nástrojom a áno, došlo k významným demokratickým reformám za posledný rok, ale sú zatienené vyhláseniami o internetovej slobode a taktiež násilím na demonstrátoch v parku Gezi. A ja tiež chcem pripomenúť pamiatku 15-ročného dieťaťa, ktoré umrelo v dôsledku zranení slzným plynom. Taktiež ma znepokojú útoky na orgány strany PK, demokratickej strany um, občanov. Myslím, že um, nedokážeme zabezpečiť sokov e, plnou istotou, aby voľby prebehli demokraticky a slobodne. E, dochádza k naozaj závažnej hrozbe nezávislosti a nezávislého systému súdnictva. Európska únia by sa mohla angažovať o mnoho výraznejšie, ak by sa zaviazala prezentovať pozitívnejší výsledok. Mali by sme o mnoho lepšie páky, ak by sme sa vyjadrili, že príjmeme Turecko tu medzi nami, ak Turecko splní kodanské kritéria. Toto je jediný eh, faktor, ktorý naozaj môže priniesť zmenu a toto Európska únia musí jasne stanoviť. E Ďakujeme pekne v mene ECR, pán Van Orden, na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Komunálne voľby, voľby sa majú konať koncom tohto mesiaca, ďalej prezidentské voľby neskôr v tomto roku. Um, a v celom tomto regióne prebieha kríza. Isté, že je to veľmi kľúčový rok pre Turecko aj pre vzťahy Turecka z EÚ. Musíme si položiť otázku, aké signály chceme vyslať. Neskôr by som chcel povedať, že mnohí z nás chcú, aby došlo k zmenám v samotnej EÚ, najmä chceme upustiť e, od posadnutosti politickou integráciou. Naši občania skôr chcú, aby sme sa orientovali na otázky hospodárskeho rastu a zvýšenie konkurencieschopnosti, pretože im záleží na voľnom pohybe E, ktoré je nekvalifikovaným právom a v týchto nesabilných časoch e, sú radšej, e, keď budú mať záruku na to a nie také teatrálne výstupy obranej politiky EÚ. V tejto súvislosti by sme mali prehodnotiť naše vzťahy z EÚ. Je totiž v našom záujme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili, e, aby Turecko naďalej pôsobilo ako sekulárna demokracia, ktorá bude prosperovať, e, bude sa orientovať na západ a bude silným spojencom NATO. Ale pre Turecko je Európska únia dosť voľnou štruktúrou, e, zloženou na jednotnom trhu. Ak však otázka voľného pohybu sa naozaj e, bude príslušným spôsobom riešiť s dostatočným prechodným obdobím, takto občania tiež e, lepšie príjmu. Mali by sme vyslať jasný signál Turecko, mali by sme otvoriť kapitolu energetike, mali by sme e, taktiež poskytnúť väčšiu mieru humanitárnej pomoci utečencom v hraničných oblastiach a taktiež sme mali podporovať rokovania o znovu zjednotení Cypru aj keď uznávam, že toto je dvojstranná téma a pomáhali by jej opatrenia aj na strane Grécka, aj Turecka. A bol by som rád, keby grécke predsedníctvo v tomto smere bolo trošku nápomocnejšie. Je na vás otázka vo forme modrej karty, nech sa páči. Jeffrey, chcem sa vás opýtať, či by ste súhlasili s nasledujúcim návrhom z Európskej únie naozaj robíme flexibilnejší systém a štruktúru. Ak napríklad by Veľká Británia sa trošku viac odviazala a tie krajiny, ktoré, ktorým vadí eh, politická integrácia, eh, by sa toho držali a Turecko by vlastne e, sa pridalo k takejto Európskej únii dvoch rýchlostí. E, bolo by tým pádom na rovnaké úrovni ako Veľká Británia. Myslím, že tí, ktorí chcú naďalej pokračovať politicky, tak by e, tak mohli aj urobiť. Myslíte si, že takáto predstava by vám vyhovovala? Myslím, že máte úplnú pravdu. Myslím si, že Presne takto by e, si to naši občania predstavovali. Mne sa nepáči Európa dvoch e, rýchlostí, pretože rýchlejší znie lepšie ako pomalší. Mne sa skôr páčia akési prekrývajúce sa e, množiny, um, ale nie je niečo, čo je nadradené inému. Um, tak aby bola možnosť voľby, do čoho sa chceme zapojiť a do čoho nie, aby tu nebola žiadna povinnosť. Myslím, že v takomto prípade bolo mnoho jednoduchšie pre Turecko stať sa členom takejto štruktúry. Ďakujeme pekne. Teraz o mene GUE. Pán Adži Georgiu. Ďakujem. Bola to naozaj výzva ujať sa slova po pánovi Fan Ordenovi. Je to jeden z najväčších ambasádorov za Turecko e, za E v Európskom parlamente. A teda Turecko je naďalej e, pre nás zdrojom obav, pretože sú tu tieto konflikty, ktoré, sa tam, ktoré tam teraz prebiehajú. A to by nemalo byť zdrojom zaostávania tureckej spoločnosti. Vidíme, že reformné procesy prebiehajú, ale nenapomáhajú dostatočne najslabším občanom. A, a teda situácia sa nezlepšuje. Toto sú návrhy, ktoré by mali byť objektívnejšie. Pokiaľ ide o záväzky tejto krajiny, chcem zablahoželať správodajcovi. Je to samozrejme priestor na zlepšenie. Bolo by nerozumné tlačí na otvorenie kapitol 15, 23 a 24, keďže Turecko neimplementuje protokol, ktoré už podpísalo, pokiaľ ide o Cyperskú republiku a neuznáva suverené práva tejto krajiny. Čiže toto je súčasťou E, týchto, týchto sporov. Znovu začatie rozhovorov, ktoré by sme rádi ukončili, pretože my sme tí, ktorí žijú pod tým stresom okupácie a rozdelenia. Musíme ukázať solidaritu a nájsť riešenie, ktoré ukončí situáciu tohto ostrova a ktoré nám umožní žiť na ostrove, ktorý nebude rozdelený ďalej. Budovanie dôvery to potrebujeme a taktiež by to nemal byť dovolený obchod. Uznesenie 550 a samozrejme E, treba zastaviť nelegálnu kolonizáciu ostrova. O toto sa zasadzujeme. Ďakujem. A teraz za FD pán Salaverko z, minút, Salaverko z minúta a pol. Ďakujem. A ja by som chcel podporiť e, túto správu, ktorá je pokračovaním predošlej správy a predstavuje situáciu v tejto krajine. E, hoci teda je to pokračovanie predošlej správy, hlavne v tých častiach, ktoré neprotirečia tej predošlej správe. Turecko je určite veľmi dôležitá krajina na Blízkom východe, avšak ešte stále je ďaleko od európskych eh, noriem, ako bolo správne poukázané strany spolu pra, spravodajcu. Situácia v Turecku je e, naozaj zdrojom obav. Sú tu škandály ohľadom korupcie, problémy s dodržiavaním základných práv, ako aj rozdelením právomocí. Sú tu nedávne príklady ktoré sa týkali cenzúry internetu, ako aj väčšej právomoci pre e, informačné služby. Turecko nepodpísalo medzinárodného dohovory, ako napríklad e, UN Golos, e, už 8 rok. E, nerešpektujú e, asociačnú dohodu a, do, a dodatočné protokoly, odmietajú uznať členský štát EÚ. Ešte stále je tu hrozba proti Grécku. Ešte stále dochádza k porušovaniu e, pravidel na, v územných vodách e, a je tu teda porušené právo členských krajín. Všetky tieto detaily e, hovoria sa mi za seba. Chcel by som spomenúť aj ďalšiu vec. V roku 2013 Európska únia vynaložila 900 miliónov na predstupovú pomoc pre Turecko. Myslím, že by sme mali riešiť problémy európskych občanov. Diplomatické rozhovory e, sú niekedy príliš jemné a môžu spomaliť e, riešenie určitých e, faktov, ale nevyriešia ich. Musíme to teda objasniť. Ďakujem. Chcem vyzvať kolegov, aby sa držali rečníckého času. Pán Lízek, minúta a pol. Prepačte, pán s, pani Stasen za nezaradených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako zvyčajne po, správa o pokroku Turecka je takým núdzovým riešením. Je jasné, že Turecko sa nikdy nestane členom Európskej únie, nikdy by sa to nemalo stať. Faktom je, že <clears throat> veci sú naozaj vážne v tej oblasti represí. Pozrite sa na to policajné násilie, korupcie vo vláde, eh, je ohrozený právny štát, sloboda prejavu. V tomto kontexte teda je zbytočné, aby komisia a parlament naivne hovorili o zlepšovaní eh, sa situácie. Myslím, že Predstupové rozhovory by sa mali proste zastaviť. Prečo si komisia neplní svoju povinnosť? Komisia jednoducho neberie do úvahy túto skutočnosť, ale my to stále opakujeme, kým nás ľudia vypočujú. Islamský represívny turecký štát by nemal nikdy byť e, členom EÚ a Holandiania, ktorí rozmýšľajú tak ako ja, budú hlasovať za moju stranu v máji. Ďakujem. Pán Lízek, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda, pán minister, pani komisárka, pán komisár. Hovorím tu ako Európán a Poliak. Prečo spomínam to, že som Poliak? Tento rok Polsko a Turecko oslavujú šesté výročie vytvorenia diplomatických vzťahov. Polsko-turecké vzťahy boli vždy veľmi dobré. Turecko je jedinou krajinou, ktoré odmietlo um, uznať rozdelenie Polska v 18. storočí. Uh, a bojovalo proti e, nacistom. Máme teda dobré skúsenosti, historické skúsenosti s Tureckom a tu by som chcel vyzvať Turecko, aby prijalo príslušné opatrenia na naplnenie všetkých týchto e, požiadaviek na to, aby sa stalo kandidátskou krajinou. Tak ako každá, každý kandidát, Turecko musí splniť všetky podmienky kodanských kritérií. Musí ukázať, že rešpektuje všetky európske hodnoty, demokraciu, právny štát a ľudské práva, ktoré sú zás, že e, chce bojovať proti korupcii. Turecko by sa malo súčasniť na vš- sústrediť na všetky potrebné reformy, na urýchlenie prístupového procesu, ale zvlášť musí e, reformovať svoju justíciu. Ďakujem. Pán Havit, minúta. Ďakujem. Ja e, chcem vyjadriť produtovanie nad smrťou Darkina Velvina, ktorý bol zavraždený policajtom v, parku, v súvislosti s parkom Gízy po 15 e, rokoch e, protestov, teda protesty, ktoré Amnesty International sú naďalej pokračovaním dlhoročného porušovania ľudských práv. Turecko je krajinou, kde demokrácia je ohrozená zasahovaním e, vlády, korupciou. Viac ako 50 verejných pracovníkov verejného sektore bolo uväznených minulý mesiac len preto, že boli súčasťou odborov a Medzinárodnej odborovej konfederácii. E, tu sa využili antiteroristické zákony. Sú veľké obavy e, ohľadom e, prístupu k, k Facebooku a k iným internetovým službám. Takže musí to byť rozdelená právomoc a musí byť väčšia kontrola nad justíciou. Turecko by e, si mohlo počínať aj lepšie. Ďakujem. Pán Dáv, minúta a pol. Pani predsednička, kríza v Turecku sa prehlbuje Teraz eh, je tu spor medzi eh, Erdoganom a Fertua Gulenom a táto správa parlamentu musí spomenúť aj tento aspekt krízy. Pán File hovorí o vážnych obavách, ale musím povedať s veľkou ľútosťou, že tieto obavy sú teraz také vážne, že Turecko prestalo dostatočne plniť kodanské kritériá na jeseň. Bude nová komisia a parlament musieť zvážiť to, či či tento frustrujúci predstupový proces je vôbec udržateľný a či má pravdepodobný úspešný koniec. Či je tu možná nejaká alternatívna forma členstva k plnému členstvu, či by toto nebolo vhodnejšie pre Turecko a EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Pán Belder, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. 18. apríla 2007. Toto bol čierny deň pre Turecko, pretože vtedy 5 mladých Turkov padlo za obeď Prepačte, traja Turci boli zavraždení a v tento deň malé kresťansk- malá kresťanská komunita utrpela šok pretože minulý týždeň si nové pravidlo, vďaka ktorému takéto niečo bolo možné a pachatelia boli prepustení z väzenia, takže viete si predstaviť, e, ako, šokované, ako šokovaná je turecká kresťanská komunita. Ďalej to dieťa, ktoré, <clears throat> ktorého vrahovia e, sa vyhražajú e, rodinným príslušníkom, právnikom aj v médiách. A teda sú tu široké protesty v Turecku. Je tu obava o bezpečnosť. E, a kde je teda právny štát v Turecku? Preto vás naliehavo vyzývam, pán komisár, aby ste o tomto hovorili s tureckými orgánmi a žiadali to, aby bolo zákonu učinené zadosť verejný e, prokurátor nás požiadal, aby e, títo vrahovia dostali doživotné tresty. A ja nechápem, že takéto niečo sa môže diať. Ako predseda izraelskej delegácie by som chcel poukázať na antisemitizmus tureckých e, médií. Hovorte o tom s tureckými predstaviteľmi s toto krajinou, ktoré je kandidátom na členstvo. Nemôžeme to prejsť eh, mlčaním. Kolega Štádler, minúta. Eh, chcela by som nadviazať na kolegu Beldera. Eh, niektorí hovorili o zavraždenom Berkinovi Elvánovi Ďalej, Tilman Gesky, aj na toho si spomínam. Je to jeden z troch ľudí, o ktorom hovoril pán kolega Belder. Hodiny ich mučili a nakoniec im podrezali hrdlo. Inak beštiálny zločin doteraz nebol potrestaný, zločinci sú na slobode. Toto sú tu, to je Turecko, ktoré chce vstúpiť do EÚ. No gratulujem vám. Toto Turecko v tomto Turecku sa môže stať hoci, čo situácia sa zhoršila od posledného dialogu s Tureckom. E, tento e, právny štát, tento zákon o internete, všetko tam proste je možné. Keby sa to stalo v Rusku, tak by tu boli veľké protesty. Pri Turecko to nezohráva žiadnu úlohu. Prečo? Lebo je tu strategický záujem, ktorý prevažuje a ešte aj ekonomický záujem. Takáto je morálka tejto Európskej únie. Nevadí kto, čo robí. Tam nie je žiadna morálka. Turecko nepatrí do Európy, nikdy sa nebude patriť a Rakúšania majú svoje hodnoty a určite odmietnú e, verejným hlasovaním e, takýto krok. Ďakujem. Ko- Pán Milan, minúta a pol. Chcel by som zablahoželať Ri Omen za jej vyváženú správu o prispom procese Turecka. Je to dlhý a komplexný proces v oblasti reforiem hospodárskeho a politického charakteru. Je potrebné pokračovať v reformám, nevracať sa späť, právny štát, nezávislosť súdov. Toto sú základné piliere demokratickej architektúry v európskom štáte. Turci si musia plne uvedomiť tieto požiadavky v súčasných ťažkých časoch. Mali by sme sa pozitívne postaviť k rínej správe a aj vy, pán komisár, by ste sa mali zamyslieť nad otvorením kapitoly o základných právach a vnútornej spravodlivosti už skôr, tým by mohla komisia užšie e, alebo bližšie sledovať tieto zásadné otázky. Revízna dohoda. Revízia dohody je dobrá, pretože geografická pozícia Turecka je veľmi dôležitá v migračných tokoch smerom k EÚ. Spolupráca je zásadná. E, politika víz voči tretím krajinám by mala byť skoordinovaná čo najúžšie z EÚ. A neviem, či sa to teraz takto deje Dámy a páni, Európska únia e, prežíva e, vážne časy v súvislosti so svojimi susedmi. Pozrite sa na arabskú jar, vojnu v Sýrii, situáciu v Ukrajine. Turecko geograficky a svojimi prepojeniami s moslimskými krajinami by malo byť e, spojencom a malo by to byť súčasťou našej politiky voči susedným krajinám. Ďakujem, pani Kopa dnes o 7 ráno v deň, kedy hovoríme o budúcnosti Turecka v Európe, 15-ročný chlapec zomrel v istambulskej nemocnici, zasiahol ho slzný plyn v parku Gezi. Nebol súčasťou demokracie, bol na ceste k pekárovi, 16 dní bol v kome, je to 8. úmrtie spojené s parkom Gezi a ako všetky ostatné umrtia, aj tá, toto bude nepotrestané. E, na vláda nepotrestala vynikov, nie je tu reakcia. E, bola tu žiadosť o transparentnosť, demokraciu, prístupnosť, kde ľudia e, nie sú vypočutí sú tu otázky na korupciu, represívny štát, čo je e, stále horšie. Táto tragická smrť e, mladého chlapca e, by mala byť zdrojom alebo dôvodom na volanie po demokracii. Ďakujem. Kto? Ďakujem pekne. Geograficky je Turecko 97% v Ázii, ale turecká vláda vo svojom postoji e, e, dáva Turecko 100% do, na Blízky východ. Je tu snaha napríklad na kúpe ohroziť slobodu internetu. Ministerstvo spravodlivosti môže menovať prokurátorov a sudcov a čo je najhoršie, je tam 40 novinárov v Turecku, ktorí sú väznení Pán komisár eh, vo svojom arogantnom seba pozorovaní eh, hovorí o tomto a vôbec sa nevenuje pozornosť eh, tejto komisii v Turecku. Média sú podriadené justícia, taktiež nie je tu ani náznak demokracie. Jednoducho povedané, Turecko sa neprikláňa k západným hodnotám. Turecko uh, je príliš veľké, príliš chudobné, príliš odlišné a autoritatívne, aby sa kedy mohlo stať e, členom EÚ. Je depresívne, že britské vedúce politické strany sa snažia o opak. Ďakujem, kolega Stoliano, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Aký pokrok, vážení kolegovia? Uznala o Turecko arménskú genocídu alebo genocídu 5. E, storočia v Bulharsku. E, vyplatili kompenzácie e, utečencom z roku 1913. Je tam sloboda novinárov, ratifikovalo Turecko readmisnú dohodu a teraz poďme k tomu pozitívnemu pokroku E, potlačilo Turecko protestné hnutie áno, policiou. A prečo je Erdogan e, iný než e, Jankovič? Okupuje Turecko časť Cypru? Áno. Urobilo Turecko niečo na to, aby potlačilo násilie proti kresťanom? Rokovania s Tureckom musia byť prerušené okamžite. Nie Turecku v Únii. Ďakujem. Pani Janaku. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Počúvala som, počúvala som komisára aj predsedníctvo veľmi pozorne. Táto správa obsahuje niekoľko bodov v prospech Turecka, niekoľko pozitívnych bodov, avšak mnohé z týchto vecí sú v kontraste s realitou. Nie je politická stabilita, mm, takisto sú tam pripomienky k etike vlády, mm, Máme tam problémy v Gezi parku, mm, smrti mnohých novinárov, ktorí, sú vo, ktorí boli vo vezení, justícia e, nie v poriadku. Takže predpokladajme, že tieto veci súvisia s určitými problémami a narušeniami, ale napriek tomu sú tu veci, ktoré sú výlučne späté s vládou, napríklad uznanie všetkých krajín EÚ, uznanie ankarského protokolu. Všetko tieto veci znamená, že treba byť konsistentný e, v tom, o čo Turecku vraj ide. E, čo chce Turecko? Myslím si, že už nikto si nemyslí, že Turecko chce byť v EÚ. Teraz ako to vyzerá, bez nejakej zmeny Turecko nebude členom EÚ. Je to veľká politická téma a bude potrebné o nej rozhodnúť e, politicky. Samozrejme, snaha približiť sa Únii pomáha Turecku zlepšiť veci aj na povrchu. No ale čo sa týka podstaty, otázky tu ešte stále sú, či Turecko naozaj to chce, alebo či robí Turecko niečo týmto smerom. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Pán Sofokleus na jednu minútu. Turecko naďalej väzní novinárov, zástupcov médií, nasadilo na hubok médií, um, potlača ľudí, utlača ľudí na uliciach, ľudia uh, zomierajú, zomieral mladý chlapec a škandály sú súčasťou každodenného života. Ohrozuje to EÚ, je to antieurópske, je to proti politike EÚ, nerešpektuje Turecko medzinárodné zmluvy, neuznalo Cyperskú republiku, nepomohlo vyriešiť cyperskú otázku. Správa nie je vyvážená, len je tam zoznam udalostí. E, sú tam stále mnoho veľké otázky a e, v zásade nie sú tu žiadne návrhy, ako krajinu zdemokratizovať a e, ako podporiť nádej Turkov. Jedna čas sa zareagovať. Nemali by sme otvárať kapitoly 15, 23 a 24 nastal moment e, vyslať e, taký signál, že EU má svoj hlas, ktorým dokáže hlasno rozprávať. Ďakujem. Pán Binev na e, jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán komisár Kokolaus, vážení kolegovia, 100 tisíce obyvateľov na Taksim a v Gezi e, reagovali, že nie sú spokojní s tým, aká je situácia v Turecku a je ohrozená sloboda tlače, sloboda prejavu a e, korupcia je aj na najvyššej úrovni moci. A fungovanie justičného systému e, obsahuje mnohé príklady zlyhania. Turecko porušuje zvrchovanosť Bulharska tým, že e, koná voči veľkej moslimskej menšine v našej krajine. Ide o politiku Turecka, ktorá má za cieľ e, e, zahrnúť bývalé územia Otomanskej ríše, ktoré sú od Turecka nezávislé. Turecko nemá miesto v EÚ, kým sa nezrealizujú podstatné reformy justičného e, systému a musíme naozaj mm, sledovať politiku dobrého susedstva s Bulharskom, Gréckom a Cyprom. Ďakujem. Pani Teokarus, na jedna po minúty. Pán Teokarus, ďakujem. Pýtali ste sa aby sme, eh, či Turecku eh, veríme, a teraz eh, tu vidíme ale, aká tam bola aj revolta, Je to v novinách televíznych. A ľudia chodia v čiernom a turecké ponorky a dve fregaty Pavlos a ďalšia sú na, v, okolo cyperského pobrežia, takže ja im neverím. Na druhej strane cyperská otázka je najväčšou prekážkou akoby na ceste Turecka k Európe. Avšak treba vedieť, že cyperská otázka je e, otázkou invázie a okupácie. Nie je to bilaterálna záležitosť. My, čo očakávame, je, že EÚ vytvorí rámec pre riešenie cyperskej otázky a tento rámec by vychádzal z európskych hodnot. A podľa mňa ako v EPP v Dubline, myslím, že kolegovia z EPP čo navrhujete, to je rámec, ktorý sa dá rôznymi spôsobmi e, interpretovať, tak ako to práve niekomu vyhovuje. A dáva to voľnú ruku Turecku, aby zasahovalo do cyperskej ekonomiky. Táto správa naozaj nemá kontakt s realitou ani táto rozprava. Ďakujem pani Boskurt na jednu minútu. Áno, ďakujem pani predsedajúca. My, ktorí sledujeme vývoj v Turecku veľmi pozorne za posledné roky, sme počuli, že je demokracia v Turecku vážne ohrozená. Tí, ktorí zodpovedajú za e, plánovanie e, vojenského e, prevratu, boli odsúdení a teraz počujeme, že to bola celá konšpirácia. Podozrivé osoby sú prepušť prepustené. Počujeme samozrejme aj o novinároch, ktorí boli prepustení z väzenia po mnohých rokoch väzby. Rokoch väzby a takisto kresťanskí misionári boli prepustení z väzenia. No to je len jeden e, z príkladov, ako sa priatelia a nepriatelia stále menia. Nie je jasné, komu ešte môžeme veriť. Pravda sa zdá sa hýbe podľa toho, e, ktoré noviny človek číta. A Turci tiež e, strácajú dôveru v právny štát a demokraciu. To sú kľúčové hodnoty EÚ. Turecko by sa malo vrátiť na cestu reforiem a malo by prijať všetky opatrenia na obnovenie dôvery a nezávislosti e, súdnictva, aby e, ľudia v Turecku opäť mali dôveru v spravodlivosť. Ďakujem pekne. Minúta 30. Pán Štýr. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem zablahoželať e, k veľmi vyvaženej správe. Turecko je dôležitá krajina pre EÚ, najmä pre krajiny ako je Chorvátsko. Pretože e, vzhľadom na tú polohu je jasné, že e, počítame s novou architektúrou pre túto časť Európy. Turecko preukázalo, že môže zohrať konštruktívnu úlohu pri ukončení a konfliktu v Bosne a Hercegovine a naďalej e, túto úlohu zohráva. Takže m, mm, na druhej strane často počúvame hlasy tureckého vedectva, že by sme sa mali uberať iným smerom a dá sa vycítiť, že oni chcú rozšíriť svoju sféru vplyvu na bývalú otomanskú ríšu a počuli ste, čo hovoril pán Erdogan e, o tom, že tie voľby sú rovnako dôležité pre Istanbul, Sarajevo, Beirut a tak ďalej. A prezident Izetbegovič eh, mu prenechal Bosnu ako súčasť dedičstva a to nie je eh, niečo, čo by sme chceli počuť, keď tu, tu hovoríme o nejakých eh, chceme, chceme hovoriť o demokracii, nechceme sa vrátiť do otomanskej ríše. to musia Turecko pochopiť. Takže e, Turecko musí zosúľadiť svoju politiku voči Bosne Hercegovine s politikou, ktorú sleduje Európska únia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Gržip na jednu a pol minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Turecko je jeden z najväčších partnerov EÚ na Blízkom východe. Turecko je členom NATO a po mnohé roky Turecko sa snažilo vstúpiť do EÚ. Rokovania o vstupe prebiehajú a kým prebiehajú, môže sa mnoho zmeniť. A v mnohých otázkach, ako sú ľudské práva, slobody, naozaj treba veľa urobiť Avšak musíme mať jasno v pokroku, ktorý bol dosiahnutý, najmä pokiaľ ide o menšiny. Ja nehovorím iba o kurdskej menšine, hovorím aj o irackých kurdoch, ale pokiaľ ide o slobodu prejavu, treba vyjadriť znepokojenie, boli zasnutí novinári, je páchané násilie proti opozícii. No a bez eh, vyriešenia týchto vecí sa Turecko vôbec nemôže ani zamýšľať nad vstupom do EÚ. Mm, to, eh, takisto treba prispieť k vyriešeniu cyperskej krízy. Bol tiež eh, obmedzený internet, možno, že premiér ťahne sa z takejto snahy. Myslím, že to je bol krok správnym smerom. Myslím, že mali by sme viesť dialog s Tureckom. Je to dôležitý partner pre nás všetkých. A najmä v čase krízy, aj teraz najmä vzhľadom na Ukrajinu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Peterle, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja naozaj by som lutoval, ak by toto bola posledná správa kolegyne Ria Umenrojten o Turecku. Naozaj sme, sa, e, sme si zvykli na jej e, úroveň kvality a ďakujeme jej za vyváženú správu, kde e, je aj uznanie, aj kritika tam, kde je to potrebné. Ja nebudem hovoriť o podrobnostiach, len niekoľko všeobecných pripomienok. Tento proces rokovaní sa koná vo veľmi komplexnom e, kontexte politického vývoja v EÚ, v Turecku a vôbec e, celého diania v regióne. Bez ohľadu na tieto rozdiely konštatujeme, že došlo eh, v rámci procesu rokovaní aj k reformám a určite sa hľadá potrebné riešenie pre vnútornú konsolidáciu, aby bolo možné dosiahnuť aj pokrok v tom procese rokovaní. Eh, chcem spomenúť aj demokratický balík, hoci mi možno chýba eh, pozornosť venovaná Alevitom. Takže je to síce správa za rok 2013, napriek tomu chcem povedať, že prednedávnom bol kodifikovaný 5. justičný balík a aj akčný plán e, e, proti porušovaniu Európskeho dohovoru o ľudských právach. Som rád, že sa blížime k liberalizácii víz, avšak žiaľ sú tu rôzne názory na to, e, čo je to dielba moci, ako postupovať proti korupcii a ako definovať sprísahanie, pretože ak by sme tu mali väčšiu jednotnosť, tak by tá správa mohla hovoriť o väčšom pokroku. Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo rečníci, ktorí pre, požiadali uh, o slovo vo voľnej rozprave. Pani Korhola. Ďakujem pekne, vážna pani predsednička. Dnes sme si vypočuli, že demonstranti eh, v Gezi parku eh, žiaľ majú vo svojich radoch ďalšiu obeď. Eh, po dlhých mesiacoch v Kome umrel tento mladý človek v dôsledku slzného plynu. Pokroková správa komisie je za rok 2013 a udalosti v parku Gezi sú len e, malou súčasťou e, tohto diania. Musíme však e, zdôrazniť, že na tieto obete, ku ktorým došlo, nezabúdame. Predseda vlády Erdogan sa vyjadril, že porušuje svoje prísľuby, keď sa v minulosti vyjadril, že už nebude pokračovať a uchádzať sa o post v štvrtom období je potrebné, aby svoje sluby dodržiavali. Ja som upozorňovala na mm, teóriu tzv. E, desiatich rokov e, ochorenia e, spoločnosti. My si musíme uvedomiť, že turecká spoločnosť je hlboko poznačená svojimi problémami a mali by sme to zvážiť v našich rokovaniach s Tureckom. Pán Dažan. Madame la présidente, je trouve que le Pani predsedajúca, myslím, že dnešná rozprava je trošku surrealistická, pretože naozaj je to taký, mm, taká hra pokrycov. Všetko, čo sme tu počuli za poslednú hodinu, to sú negatívne posúdenia situácie v Turecku. Politická situácia, situácia súdnictva, obchodná, ekonomická, vzdelávanie, rešpektovanie náboženských menšín, všetko je negatívne. No a čo teraz komisia navrhuje? E, aj v správe je to, otvorme ešte ďalšie rokovacie kapitoly. To je ilúzia, že otvorením kapitol, rokovacích kapitol zásadne ovplyvníme chod veci. E, to je jednoducho ilúzia. E, treba s Tureckom viesť o mnoho náročnejší politický e, dialog. Turecko je dôležitý partner, ale ak otvoríme roko- ďalšie rokovania, tak vlastne to posilní tú moc Turecku, ktorá je na nesprávnej ceste. Takže otázka naozaj treba otvoriť 23, pretože Turci to žiadali. Ja je mi ľúto, ale tento parlament nevolia Turci a nie je zvolený pre Turecko, je zvolený pre európskych občanov, členské štáty, takže myslím si, že tu musíme v prvom rade dbať na to. Grazie, onorevole Ljubčeva. Ďakujem, pani Ľubčeva. Pani predsedajúca, pán komisár, diskutujeme o správe, kde sa preberajú očakávania EÚ voči Turecku. Ja som znepokojená tým, že teda sa tu vyjadruje síce v Bruseli vôľa k dobrým susedským vzťahom, ale Turecko vysiela e, také e, signály, ktoré možno spochybňujú e, zachovanosť nezávislého štátu. A to sú skutočnosti. Uh, Správa vyžíva Turecko, aby rešpektovalo svoje záväzky e, vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a to je nesmierne dôležité, pretože Turecko naďalej nerešpektuje záväzky voči Bulharsku e, vyplývajúce z Ankarského dohovoru a pokiaľ ide o odškodnenie bulharských e, utečencov z trakijského regiónu nedoslo k žiadnemu pokroku. Je to teda nedostatok politicky, eh, po, politike Turecká, Európska únia, Európsky parlament. Musia hájiť práva občanov EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán Pitla. Turecko je špeciálnym partnerom EÚ a preto si myslím, že by tie rokovania mali pokračovať bez ohľadu na to, ako dlho budú trvať. Situácia e, v rokovaniach je správna, pretože všetky krajiny majú rovnaké požiadavky, e, ktoré musia počas rokovaní splniť. 9 e, rokov od otvorenia prinieslo veľmi slabé výsledky pre EÚ, pre Turecko. Mali by sme tieto aspekty eh, riešiť, ktoré sú zaujímavé pre obe strany, eh, otázku energetiky, bezpečnosti, obchodu a tak ďalej a tak ďalej. Eh, sú tu, je tu viac než pol milióna utečencov srbských, takže potom je tu otvorená aj otázka Cypru, aby nebola tu izolácia cyperských Turko. E, ďakujem pekne. Grazie, onorevole Papadopoulou. Pán Papadopoulou. Ja proedre. osoň και nepichirite, aby από ενοχοποίηση της Τουρκίας... Pani Papadopoulou, možno je tu snaha trošku prikrašľovať úlohu Turecka, ale udalosti hovoria same za seba, škandály, korupcia, porušovanie ľudských práv, nedodržiavanie kodanských kritérií. Táto správa je len súrnom um, chvál. Nie sú tu už žiadne slova kritiky. Je tu snaha otvárať kapitoly, eh, ďalšie kapitoly v rokovaní bez toho, aby Turecko dodržiavalo protokol z Ankary, bez toho, aby sa podpísal dohoda UNCLOS a taktiež bez toho, aby sa zastavila okupácia Cypru. My úplne dávame bokom hrozby, ktoré Turecko spôsobuje Cypru a taktiež úplne ignorujeme to, že turecké plavidlá sú v našich vodách. Namiesto toho, aby sa uplatňovala rezolúcia 550, naďalej Turecko nezákonne kolonizuje že územia, taktiež dochádza k porušovaniu ľudských práv a ohrozuje Cyperskú republiku. Turecko úplne ignoruje medzinárodnú legislatívu a predsa nie je ničím potrestané. Pán komisár Füle, je to predsa útok na naše princípy, ktoré by sme mali dodržovať tu v EÚ. Žiaľ, Európska únia zasiela skôr Turecku dareč, darčeky a netrestá ho za jeho konanie. Myslím, že by sme to mali napraviť. Ďakujeme pekne, pán Zabalbetia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niečo, čo je zásadné v tureckej integrácie do únie. Kurdská otázka a demokraticky vyriešiť kurský konflikt. Je to obrovská nádej pre obyvateľov a preto musíme napomáhať mierovému procesu medzi politickými stranami je potrebné, aby sa rieš, um, rešpektoval kompromis. PKK musia upustiť od zbraní a používať mierové nástroje a musí sa rešpektovať tento kompromis a síce právo vyučovať v kurštine, Eh, rešpektovanie menšín, uznanie tureckej identity a menšín v ústave a tiež eh, zrušenie volebného prahu. Grazie, onorevole Tomasic. Ďakujem pekne, pani Tomašič. Čini mi sa, da će se još neko vrijeme voditi rasprava da li je Turskoj mjesto... Dnešná rozprava o mieste Turecka v EÚ rozhodne nekončí na tomto mieste. V každom prípade platí, že vzťah EÚ e a Turecka sa musí prehlbovať. Turecko je našim pokrok susedom, je našim spojencom a je v NATO. A taktiež máme v našich radech obyvateľov tureckého pôvodu, ktorí už čerpajú výhody a nevýhody EU, ale chcem poukázať na niečo ďalšie väzby medzi EU a Tureckom a prináša odpovednosť pre obe strany. Ja chcela by som zdôrazniť len jeden aspekt napríklad obchodovanie s drogami, pašovanie drog z Afganistanu konkrétne. E, Chorvátsko je e, súčasťou e, tejto trasy, aj keď sa darí odhalovať množstva drog na tejto trase, ktoré sa pašujú. Nestačí to, musíme túto trasu odstaviť a toto bude významný krok v našom boji proti pašovaniu drog. Eh, Ďakujeme pekne, týmto sme uzatvorili eh, rozpravu eh, v časti Catch the a dostáva slovo v mene komisie pán File. <clears throat> Uh, Ďakujem pani predsednička, vážení poslanci, zástupcovia greckého predsedníctva. K Turecku Mám vždy pripravené pozitívne záverečné vyhlásenia, ale zriedkavo ich využívam, pretože rozprava ma často e, príjme k tomu, aby som sa zamyslel nad tým, ako čo najlepšie uzavrieť e, tú širokú škálu rôznych stanovisk. Teda, ak dovolíte, keďže toto bude naozaj moje posledné vyhlásenie, Turecku pred týmto Európskym parlamentom eh, z tejto mojej funkcie. Chcel by som eh, predniesť eh, taký osobnejší pohľad v troch bodoch zhrnutý. Poprvé, existuje iba jeden spôsob, ako sa krajina môže stať členom EÚ, musí plne splníte všetky kapitoly prístupového procesu, z tohto neexistujú absolútne žiadne výnimky. Ani čo sa týka základných slobôd, princípov právneho štátu, e, priamej zodpovednosti, e, oddelenia moci a tak ďalej. Neexistujú žiadne prechodné obdobia, žiadne skratky, ktoré by ignorovali tento prístupový proces založený na hodnotách, kde presne stanovené podmienky sú našim najhlavnejším nástrojom. A ja som vždy očakávala do Európskeho parlamentu, že bude klásť tie správne otázky a pomôže mi nájsť na nesprávne odpovede. Ale nepomôžete mne ani môjmu následníkovi, ak naďalej budete opakovať, že musíme e, jednak viac žiadať, ale zároveň musíme byť reštriktívnejší, čo sa týka otvárania prístupových rokovaní. Pretože práve v týchto prístupových rokovaniach a otváraní kapitol naozaj môžem poukazovať na tie najhorúcejšie otázky. A vypočul som si v minulosti už viackrát, aj keď nie dnes, že chceme, aby Európska únia bola um, hodnotiacim kritériom tureckých reforiem. Um, je to vlastne otázka, či to chceme. Ďalej, po druhé. Neexistuje iný spôsob, ako dosiahnuť e, dostatočné vyriešenie otázky Cypru, ako v súlade s princípmi, na ktorých je založená a na ktorých funguje Európska únia. A som veľmi rád, že aj so zapojením Turecka sa nám darí zaznamenať istý pokrok v tejto veci. Práve dnes sa uskutočnilo vyjednávanie na ochranom území OSN a tieto rokovania budú pokračovať v piatok 14. marca. Dnes sa potvrdilo, že stretnutie e, mocov prebehne 30. marca 2014. A je tu ešte jeden tretí prvok, 15-ročný chlapec, eh, dnes eh, vás ste to spomenuli, po viac ako 260 dňoch v kóme, po tom, čo bol eh, zranený nádržou slzného plynu z ruky policajta v priebehu protestov v parku Kezi. Je to neuveriteľne smutné, ale pripomína nám to, za čo bojujú ľudia v Turecku. Ja budem mať neustále na pamäti tieto ich želania vo svojom úsilí. Ďakujem. Grazie. La parola al ministro. Ďakujeme pekne. Teraz eh, má slovo pán minister Kurkulas. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za túto veľmi zaujímavú rozpravu. Myslím si, že jasne ukazuje, že je dôležité podporovať hospodárske aj politické reformy v Turecku. Je to totiž najlepší spôsob e, ďalšieho napredovania a mali by sme v tom pokračovať aj naďalej. Okrem toho, tak ako sa zvorazňuje v stanovisku Európskeho parlamentu, e, všetky strany môžu mnoho získať z pokračovania reformného procesu v Turecku. Predsedníctvo spolu s členskými štátmi a s komisiou sa rozhodne usilovne snažia v tomto smere. Turecko je veľmi významným partnerom EÚ a pokrok e, v jeho zbližovaní z EÚ je v záujme všetkých zúčastnených strán. Isté, že otvorenie rokovacích kapitol nie je cieľom samým o sebe. Je to koniec dlhého procesu a Turecko veľmi dobre vie, čo musí splniť. Turecko to brakuje s radou, s komisiou na bilaterálnej úrovni aj členskými štátmi Reformy sa teda musia uskutočniť. Musia to byť reformy, ktoré sa týkajú princípu právneho štátu, dodržiavania základných práv, ako aj dodržiavania medzinárodných záväzkov. Rozširovanie je medzivládnym procesom preto pokrok závisí najmä od Turecka. Nemali by sme zabúdať, že v prípade Turecka otváranie a uzatváranie kapitoly je tiež predmetom záverov rady z 11. decembra 2006. Chcel by som na záver pripomenúť, že základom rokovaní, respektíve e, pokrok týchto rokovaní bude závisieť od ochoty Turecka vyhovieť našim, našim požiadavkám, ak sa chceme naozaj iba ďalej vpred správnym smerom je potrebné, aby došlo k reformám a aby sa prijali aj isté konkrétne politické rozhodnutia na strane Turecka. Budeme na Balkáne veľmi pozorne sledovať ďalší vývoj. Chcel by som ešte zdôrazniť e, význam Európskeho parlamentu v politickom procese, ktorý je rámcom našej práce. Vôľa občanov Turecka aj členských štátov je kľúčová preto, aby sme mali dostatočnú podporu v tomto naozaj historickom procese zbližovania EÚ a Turecka. Ďakujeme pekne. Dostala som návrh uznesení eh, na uzavretie tejto rozpravy. Týmto som eh, rozpravu uzavrela. Zajtra, 12. marca, na poludne prebehne hlasovanie k tejto veci.